proti, zdržali sa zamietnuté. Jednotka, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Dvanáctka, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Dvojka, kto je za, proti, zdržali sa. Overíme si dvojku. Pérez Fovorias. Konec hlasovania. Schválené. Teraz 3 e, a 4 spoločne. Kto je za? Proti? Zamietnuté. 3 na 31. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Schválené. Pozrite návrh 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnuté. Odsek 41. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Schválené. 51. Hlasovanie po častiach. Prvá časť, to je za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť, to je za, proti, zdržali sa schválené. Ocek 54 v dvoch častiach. Prvá časť, to je za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť, to je za, proti, zdržali sa schválené. Ocek 59, to je za, Moment. Dobre, takže odsek 59, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Odsek 64 v dvoch častiach. Prvá časť, to je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, to je za, proti, zdržali sa, schválené. Odsek 75, kto je za, proti, zdržali sa, overíme si to. my, my, my mistake, my... Prepáčte, pomýlil som sa. Pozmeňujúci návrh 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ocek 89 v dvoch častiach. Prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Odsek 90, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmeňujúci návrh 9, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 13, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Odsek 108 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Pozrite návrh 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si sedmičku. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh bol zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. úvodné ustanovenie F v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz záverečné hlasovanie, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Blahoželáme, pán Lange. Teraz eh, pristúpime k vysvetleniu hlasovania.